zápisnici z tohto zasadnutia. Kolegyne, kolegovia, v piatok sme mali e, Medzinárodný deň žien. Rovnosť e, pohľaví je jedno zo základných hodnot EÚ. Bohužiaľ, táto rovnosť ešte stále existuje len na papieri. Európskej únii za rovnakú prácu dostávajú ženy o 16 nižšie mzdy za rovnaké pr- pracovné miesta než muži. Ženy rýchlejšie v kríze strácajú pracovné miesta a musia príjmať oveľa neistejšie pracovné pozície. Násilie na ženách nadalej prebieha a e, sú tu obrovské následky pre celé rodiny e, postihnutých e, a obete ženy sú aj nedostatočne zastúpené vo vedúcich pozíciách politiky a ekonomiky. Všetky tieto body nám ukazujú, že v boji za zrovnoprávnenie pohlaví e, pokračovať. Chcem však, prosím, e, e, Chcem upútať vašu pozornosť na dramatické problémy, ktoré ja a mnohí z vás určite poznajú viac ako 100 miliónov žien, hlavne dievčat, na celom svete trpia praktikami, ako je mrzačenie ženských pohľavných orgánov. Za žiadnych okolností nemôžeme obhajovať alebo podporiť takéto, takéto e, útoky na integritu žien. Ide o, o ide o napadnutie ich základných práv a dôstojnosti. Je to porušenie ľudských práv, ktoré nikto z nás nesmie akceptovať podobné praktiky musíme e, napádať nulovou toleranciou. Musíme prijať primerané nástroje, aby sme chránili mladé dievčatá, či už je to v EÚ alebo mimo EÚ. Oveľa rezolutnejšie musíme e, v praxi e, realizovať tento boj. Dámy a páni, rád by som dodal, že aj dnes opätovne sme museli zobrať na vedomie ďalšiu strašnú e, správu. Cez, vých, cez víkend e, došlo k, e, k únosu siedmých, siedmých obetí zo strany Anzaru, teroristickej organizácie v Nigerii a následne boli zavraždení. Musíme najostrejším spôsobom tu, tieto teroristické kroky odsúdiť naše myšlienky a naš, e, naša sústrasť patrí e, obetiam a, e, pozostalým obetí. Ďakujem za vašu pozornosť.